Otvárame dnešnú schôdzu. Počas hlasovania na včerajšej schôdzi e, došlo k vysloveniu e, článku 56 a 57 e, z výboru AFKO. bol schválený tento krok a to tento návrh prebehol v pondelok 14. februára 2011, e, keďže neboli žiadne námietky na základe článku 211 rokovacieho poriadku sa bude tento výklad považovať za platný výklad týchto dvoch článok, článkov. Pani Martyr, pokiaľ ide o spoločný, spoločnú žiadosť o pobyt a pracovné povolenie, táto správa sa stiahne z programu. Tako, ako ste viete, e, o tejto veci sa veľmi intenzívne diskutovalo a teraz e, máme jasný výklad tomuto stanovisku. A teraz prejdeme k samotnému programu dnešnej schôdze. Vyhlásenie Rady a komisie k správe o pokroku Chorvátska za rok 2010. Včera som sa stretol s predsedkyňou vlády Chorvátska, bol tam pritomný aj pán Hanes Svoboda a taktiež predseda delegácie Gunnar Hockmark. Rokovali sme o pokroku Chorvátska na ceste do EÚ a som veľmi rád, že dnes spoločne so všetkými kolegami môžeme rokovať o tom, ako vyzerá tento pokrok Chorvátska, ale ako aj vyzerá budúcnosť tejto krajiny. v tomto kontexte. Teším sa, že tu máme pána komisára Fileho a teraz e, by som e, dal hneď slovo pánovi Janošovi Martonimu, ktorý je ministrom maďarského predsedníctva pre zahraničné veci. Maďarské predsedníctvo rady pripisuje tejto veci veľký význam. Nech sa páči, pán Martoni, máte slovo.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 Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, rád by som zablahoželal spravodajcovi k téme Chorvátska, pánovi Svobodovi. Rád by som e, ocenil jeho spravodlivú a veľmi vyrovnanú, vyváženú správu. E, uznáva dosť e, zásadný pokrok, ktorý Chorvátsko dosiahlo v plnení kritérií pre vstup ale zároveň uznáva ďalšie kroky, ktoré musí Chorvátsko urobiť, aby sa uzavreli rokovania. Európska únia a Chorvátsko predbežne uzavreli 28 z 35 vyjednávacích kapitol. E, konferencia z 19. apríla by mala predbežne uzavrieť ďalšie kapitoly. Chorvátsko buď splnilo, alebo tesne, je tesne pred splnením e, hlavných kritérií, ako už zdôraznil ale rada z decembra 2010, Rada pre všeobecné veci, uzavretie e, rokovacích kapitol je už preto dvermi. E, ešte stále sú však pred nami tie dosť zásadné body v tejto záverečnej fáze rokovaní. E, pán Martorní práve zdôraznil, maďarské predsedníctvo oznámilo svoj cieľ uzavrieť rokovanie v prvej polovici 2011. Ak všetky kritéria a porovnávacie kritéria budú splnené, je to ambiciózny cieľ, ktorý dokážeme splniť iba ak Chorvátsko bude naďalej vyvíjať mimoriadne úsilie na splnenie e, tých zvyšných požiadaviek a to v riadnom čase. Tie hlavné výzvy, ktoré ešte stoja pred Chorvátskom, sú uzavretie e, kritérií v kapitole 23, súdnictvo a základné práva a taktiež kapitola 8, politika konkurencie. Chorvátsko pracuje v oboch oblastiach veľmi usilovne, ale teraz nadišiel čas eh, pustiť sa do tej eh, záverečnej fázy. Pokiaľ ide o súdnictvo a základné práva, hlavné oblasti, kde Chorvátsko musí eh, ešte predložiť konkrétne výsledky, sa týkajú týchto oblastí. Zriadenie dôveryhodného portfólia v boji proti korupcii, ďalej posilnenie nezávislosti, zodpovednosti a nestrannosti a taktiež profesionalizmu súdnictva. Ďalej riešenie otázok beztrestnosti vojnových zločincov, splňanie e, cieľov, e, ktoré sa týka programov pre utečencov, vrátanie e, plnenia práv menšín. Ďalej plná spolupráca s so ICT je e, naďalej dôležitou požiadavkou. V každej z týchto oblastí sú e, veľmi jasné kritéria, ktoré Chorvátsko musí splniť. Komisia e, práve teraz vyhodnocuje pokrok, ktorý Chorvátsko dosiahlo vo všetkých kritériách a predložíme k správu k týmto výsledkom, našu predbežnú správu k týmto kapitolám v, zhruba v polovici marca ja som e, zaznamenala, alebo zúčastnil som sa veľmi um, e, štačnej schôdze s predsedničkou vlády Kosor. Včera hovorili sme o uzavretí prístupových rokovaní, taktiež sme hovorili o riešení tých otázok, ktoré sú ešte stále nedoriešené. Chorvátske orgány si veľmi dobre uvedomujú, čo ešte stále musia urobiť Bol som veľmi rád, e, že predsednička vlády ma ubezpečila, že ona sama sa bude angažovať v tom, aby Chorvátsko naďalej pracovalo e, takýmto tempom, až kým sa neuzavrie prístupový proces do Európskej únie. Pán predseda, vážení poslanci, súhlasím plný miery s tými, ktorí tvrdia, aby Európska únia e, nerobila žiadne ústupky, ale ani aby nevytvárala žiadne navyše prekážky pre Chorvátsko. Princíp plného dodržiavania podmienečnosti, ktorý platí pre všetky kandidátske krajiny a tiež plné dodržiavanie tých záväzkov, ktoré Európska únia už urobila, sú naďalej základným jadrom procesu rozširovania. Toto je samotná podstata dôveryhodnosti tohto procesu. Komisia bude naďalej v plnej miere podporovať Chorvátsko pretože Chorvátsko usilovne pracuje na tom, aby splnilo svoj cieľ vstúpiť do Európskej únie. E, tu súhlasím s ministrom Martoním a som si istý, že členské štáty rozhodnú o tom, že prístupové rokovania sa môžu uzavrieť len čo dospejeme k záveru, že tie zostávajúce kritéria boli splnené. Taktiež som si istý, že keď parlament bude musieť predložiť tvoj súhlas eh, k tomuto návrhu prístupovej zmluvy. Ujme sa tejto dôležitej úlohy v súlade s veľmi konštruktívnym prístupom, ktorý parlament prejavil doposiaľ v oblasti prístupového procesu Chorvátska. Vážny pán spravodajca, eh, domnívam sa, že občania Chorvátska po tom, eh, čo boli vyzvaní podporiť prístup ich krajiny do EÚ, budú môcť hlasovať za svojich poslancov pri najbližších voľbách do Európskeho parlamentu. Ďakujem. Thank you, Mr. Mr. Com- Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz rečníci v mene politických skupín. Najskôr dostane slovo pán Svoboda, ktorý je spravodajcom a tiež podpredsedom skupiny socialistov a demokratov. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Najskôr by som sa rád poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom eh, za veľmi košrknú spoluprácu, ktorá viedla k tomu, že dúfajme, budeme mať správu, ktorá bude mať možnosť získať širokú podporu. Na úvod by som rád spomenul veľmi úspešnú návštevu predsedničky vlády Kozer. E, tu u nás v parlamente vy, pán predseda, ste poukázali na to, že prístup Chorvátska nie je dôležitý len pre Chorvátsko, nie len pre Európsku úniu, ale je dôležitým signálom pre celý región. Prvý bod, e, ktorý by som chcel zdôrazniť, sa týka reforiem. Ak krajina plní úlohy, ktoré jej boli zadané, je potrebné, aby dostala e, tie veci, ktoré boli prisľúbené. A ako už povedal pán minister Martoni a tiež pán komisár, uh, ešte stále sme nevybavili úplne všetko. Ešte stále je potrebné urobiť tie posledné kroky, posledné reformy, tak, aby sme sa mohli dostať do tej úplne poslednej fázy a v júni odhlasovať o zmluve. Rokovania s pani Koser, um, tam zaznelo napríklad z toho kolegu Šulca, že e, Kedy si sa riešili problémy vojnami, dnes si sa dáme za jeden stôl a snažíme sa nájsť riešenie. Aj to je dôležitým signálom pre celý tento región spomeniem Kosovo, aby sa neriešili spory hádkami, ale aby bola ochota rokovať. Predsednička vlády tvrdila, že v Chorvátsku sa vo veciach, ktoré sa týka Európskej únie, e, vláda snaží ťahať za iné povrasa aj s opozíciou. Ehm, bodcovia zo socialistickej e, zo socialistickej a demokratickej strany Chorvátska, ktorí sú v opozícii, to potvrdili. Aj toto dokazuje, ako sa dajú spoločne riešiť e, spoločné problémy jednej krajiny. Um, do Záhrebu alebo do Chorvátska by sme mali vyslať e, dvojité posolstvo. Chceme spoločne aj Rada, aj Komisia, aj Európsky parlament e, docieliť, aby v júni sa táto dohoda, tieto rokovanie uzavreli, aby potom na jesene sme mohli odhlasovať a prejaviť svoj súhlas, aby potom mohol naozaj e, začať proces ratifikácie. Ale e, musíme taktiež požiadať Chorvátsku, aby ešte doriešilo tie otvorené otázky. Otázka boja proti korupcii. E, už Chorvátsko robilo veľmi odvážne kroky, ale ešte stále tie posledné krôčiky sú nevyhnutné. Ďalej súdnictvo, taktiež otázka lodeníc, aj tu sú niektoré otvorené témy. Musíme to vnímať, však ako um, možnosť Chorvátska, nie je to nejaká blokáda eh, celého tohto procesu. Vážení kolegovia, myslím, že dnes by sme mali vyslať spoločné posolstvo nielen Chorvátsku, ale celému regiónu, že ak sa plnia úlohy, ktoré boli zadané, Európska únia dodrží slovo a bude sa držať eh, svojich záväzkov, ako povedal pán predseda rady je v prospech Európskej únie, aby Chorvátsko vstúpilo. Ak Chorvátsko splní všetky podmienky, ešte raz chcem poďakovať všetkým tenovým spravodajcom a ak sa spoločne budeme snažiť vyslať takýto spoločný signál do Chorvátska, bude to obrovský krok aj pre mierovú integráciu celého tohto regiónu. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Pán Poselt dostane slovo v mene skupiny EPP. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, musím prepustiť, že dnes som skutočne veľmi dojatý, pretože e, teraz si pripomíname 20. výročie, odkedy e, demokratické hnutie v Slovensku a v Chorvátsku e, sa zakotvilo. Vtedy prebiehali oslavy ako v Maďarsku, ako v Českej republike a inde. A potom prišla, prišiel brutálny prepad zo strany juhoslovanskej vlády v roku 1991 a potom e, sa zdalo, ako by všetko padalo, ako by sa všetko rútilo. A potom sme videli, ako e, došlo k zničeniu Vukovaru, ako stovky tisícov ľudí prišlo svoje domovy, ako museli opustiť e, svoju vlast. A odvtedy sledujeme cestu Chorvátska do Európskej únie a musíme jasne skonštatovať, že Chorvátsko s neuveriteľným úsilím sa uberá touto cestou. Pán komisár e, spomenul dnes e, do zásadnú skutočnosť, hovoril o spravodlivosti. Mohli by sme vnímať e, správu, svobodu, spravodlivosť pre Chorvátsko. Pretože o to ide, nejde tu o nejaké privilégie alebo ústupky, to tu tiež správne zasnelo, ide o spravodlivý prístup. Chorvátsko dnes je zrelé prístupy do Európskej únie Mm, ešte je potrebné urobiť nejaké posledné kroky v najbližších mesiacoch, ale nesmieme vytvárať nejaké umelé prekážky, nejaké umelé prekážky, e, tak ako sme to zaznamenali v posledných rokoch. Chorvátsko patrí e, v historickom a kultúrnom kontexte do tej istej skupiny ako Slovinsko a Maďarsko. A spoločne s týmito stredoeurópskymi krajinami e, Chorvátsko je tiež stredoeurópskou krajinou a musíme ho prijať do Európskej únie v tomto duchu je to eh, nedostatok, ktorému nedošlo eh, z dôležitých eh, viacerých faktov, ale teraz je už vhodný čas na to, aby k tomu došlo. Budeme sa držať svojich prísľubov, že kritéria sú dôležitejšie ako údaje, ale nebudeme schopní pripustiť, aby sa vytvárali nejaké umelé prekážky, aby sme pristupovali k tejto krajine spravodlivo. Ďakujeme. Teraz dostane slovo pán Ivo Weigl v mene skupiny ALDE. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážený pán komisár, dnes naposledy hovoríme o pokrokovej eh, správe Chorvátska na ceste do Európskej únie. Rád by som poďakovala eh, nášmu kolegovi Hanesovi Svobodovi, ktorý je spravodajcom, eh, pretože sa ujal tejto úlohy už sa venuje mnoho rokov a chcel by som mu poďakovať za veľmi konštruktívny a veľmi priateľský prístup. Spolupracoval so steňovými spravodajcami a tiež e, s chorvátskou vládou veľmi konštruktívne. Keď sa obzrieme späť a keď zohľadníme okolnosti, ktorých sa Chorvátsko stalo nezávislým štátom pred 20 rokmi, mohli by sme skonštatovať, že už čaká veľmi dlho na členstvo v Európskej únie, možno príliš dlho. Vy, pán Martoni, ste hovorili veľmi konkrétne o vašich plánoch, ktoré sa týkajú prístupových rokovaní s Chorvátskom. My plne podporujeme vaše plány, vaše zámery a dúfame, že sa stanú skutočnosťou. V najbližších mesiacoch ešte Zahreb musí e, vykonať mnohé. Kapitola 23 bola vždy cieľom našej veľmi pozornej podpozného sledovania našej skupiny ALDE včera s s predsedom Ferhoštátom a s predsedničkou chorvátskej vlády sme hovorili o tom a dohodli sme sa na konkrétnych krokoch. Otázka princípov právneho štátu je taktiež zásadná, pretože sa týka taktiež e, spravodlivosti a demokracie. Každá krajina musí zabezpečiť dodržiavanie slobôd, slobodné médiá, rodovú rovnosť a bezpečnosť všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom odlišní. Predsednička vlády Jadranka Kosor si zaslúži uznanie za jej rozhodný postoj v boji proti korupcii a zločinu musíme tiež uznať, že Chorvátsko úspešne vyvinulo priateľské vzťahy so susednými krajinami, ale taktiež musíme pripustiť, že ešte stále sú tu niektoré nedoriešené body. Keď um, udelíme zelené svetlo uh, tomu poslednému kolu prístupových rokovaní a posledným krokom pred riadnym členstvom, musíme zdôrazniť, že toto je posolstvo pre všetky krajiny v juhovýchodnej Európe. Všetci majú rovnaké očakávania. Európa by mala uzavrieť proces rozširovania. A ešte posledná veta. Takýmto spôsobom sa Európska únia môže stať vodcom v dnešnom svete. Ďakujem pekne. Prosím, dodržiavate rečnícky čas, hovorí pán predseda. Ďakujeme pekne za váš prejav. E, ďalšou rečničkou je pani Brantner v mene strany zelených. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa rada pripojila k tým, ktorí poďakovali pánovi Svobodovi za veľmi dobrú spoluprácu. Um, aj minulý rok, aj tento rok. Myslím, že táto správa je spravodlivá, vyvážená, ako povedal pán Poselt. Domnievame sa, že sa môžeme tešiť na to, aby sme privítali už skoro Chorvátsko medzi nami. Len čo Chorvátsko splnilo všetky kritériá, Mm, je to mimoriadnou zodpovednosťou Európskej únie, aby aj potom všetky ostatné krajiny v Západnom Balkáne mali možnosť pristúpiť do Európskej únie. Myslím, že práve v tomto duchu musíme si uvedomiť, že Chorvátsko teraz musí byť najlepšie v tejto triede, aby aj ostatní spolužiaci Chorvátska sa mohli potom pridať do tejto našej rodiny, keď sa zamýšľame nad ostatnými krajinami, musíme si uvedomiť, že ak teraz urobíme chyby, ak teraz zlyháme, potom ostatné krajiny budú mať veľmi ťažkú úlohu pridať sa k nám a nepodarí sa nám um, zlúčiť Západný Balkán z Európskou úniou. Pokiaľ ide o kapitolu 23, boj proti korupcii, tu sa domnievame, že aj Európska únia musí byť eh, zodpovedná, musí si upratať pre vlastným prahom. Aj my musíme vyriešiť naše problémy s korupciou. Eh, je potrebné vyzvať OLAF, aby zvážil eh, aké kroky musí urobiť Európska únia v tomto smere. Myslím, že musíme byť otvorení a úprimní aj sami voči sebe. A ešte posledná vec, to, ako pristupujeme k minulosti, aj to je dôležitou súčasťou prístupu do Európskej únie. E, ICTY samozrejme je dôležitým faktorom, ale taktiež tribunály pre vojnové zločiny aj tie musia e, vydať svoje stanovisko Amnesty International eh, vydala správu, ktorej ešte spomína mnoho nedostatkov. Eh, teda Chorvátsko má ešte pred, seba, pred sebou mnoho práce, napríklad čo sa týka ochrany svetkov. Myslím, že je dôležité, aby Európska únia trvala na splnení všetkých týchto podmienok, eh, aby sa Chorvátsko riadne vysporiadalo so svojou minulosťou tak, ako sa patrí inak. Môžem povedať, že sa všetci tešíme na to, že privítame skoro Chorvátsko medzi nami. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Jeffrey van Orden v mene skupiny ECR. Ďakujem, pán predseda. My sa domnievame, že rozširovanie je jedným z dôležitých a najúspešnejších aspektov politiky Európskej únie za predpokladu, že prebehne v súlade s kritériami a že sa ponaučíme z minulých rozšírení. Na základe rady, na vyhlásení rady prístupové rokovania s Chorvátskom e, sa už čoskoro môžu uzavrieť, ale vieme z komisie, že sú tam ešte otázky, ktoré sa týkajú korupcie a reformy súdnictva, ktoré ešte potrebné doriešiť. Toto je skutočne veľmi závažné naše obavy nie sú nejaké umelé. Chorvátsko, e, ktoré má obyvateľstvo 4,5 e, milióna, e, zdá sa, že má zhruba milión nedoriešených súdnych prípadov a mnohé z nich sa týkajú nedoriešených vlastníckých vzťahov nehnuteľnosti. E, sú tam obvinenia z korupcie na vysokých miestach v politike. Niektorí tvrdia, že e, Chorvátsko nie je ochotné to riešiť. Je to e, dôkaz veľmi hlbokých problémov spoločnosti. Korupcia je rozšírená medzi politikmi a je na strane súdnictva a to potom nie sú schopné riešiť problémy s organizovaným zločinom. Napriek problémom, ktoré e, sa to zdôrazňujú, Chorvátsko e, je blízko uzavretia tohto rokovania. Bola by veľká škoda, pán predseda, ak by tento prístupový proces e, sa stal iba formalitou na základe subjektívnych nejakých politických nápadov, až kým sa nevyriešia tie zásadné problémy. Musíme trvať na splnení podmienok. Teraz dostane slovo pán z Hadži Georgiu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedami podporujeme prístup Chorvátska do Európskej únie. Dúfame, že Chorvátsko sa čoskoro stane plnoprávnym členom Európskej únie. Domnievame sa, že splnilo všetky kritériá pre vstup. Pokroková správa e, tu chceme oceniť, tiež chceme oceniť pokrok Chorvátska e, v otázke práv žien, návratu utečencov, rodovej rovnosti a taktiež mnohých ďalších oblastí. Zaznamenali sme dosť rozsiahle zmeny, ktoré sa chystajú v oblasti boja proti korupcii a súdnictva, ale ešte stále sú tu niektoré hospodárske a sociálne veci, ktoré je potrebné doriešiť. Chudoba, e, ďalej je pošliapávanie práv e, pracovníkov a dohľadovanie zamestnanosť. Myslím, že návrh e, pre vytvorenie liberálneho hospodárstva pôjde ruka v ruke s týmto procesom. Chceme podporovať propagáciu spravodlivého rozvoja, ktoré by e, zabezpečil spravodlivý prístup všetkým občanom na základe sociálnej ochrany, boja proti nezamestnanosti a zlepšenom prístupe k zdravotnej starostlivosti a k vzdelávaniu. Taktiež je potrebné odstrániť diskrimináciu a nespravodlivosť. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Paška v skupiny EFT. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda, vážený pán komisár File, vážený pán minister Martoni od októbra roku two thousand and five keď bolo prijaté rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní chorvátska do európskej únie urobili chorvátske vlády rozsiahle zmeny v správe svojej krajiny s cieľom pripraviť chorvátsko čo najlepšie uh, je nejaký problém technický problém e, zariadenie nefunguje no, môžem pokračovať? Not yet. We must check it. Well, please start. We will see if it is working. Prosím, začnite opäť a uvidíme, či bude zariadenie fungovať. Yes, please start. Yes. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, no, vážený no, pán... No, not at all. What can we do about that? We'll call the yeah. Uh, pán kolega Paška, skúste uh, začať úplne od začiatku. Veľmi radi by sme si vypočuli celý váš prejav. Nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán komisár File, vážený pán Martoni, dúfam, že sme už uh, v preklade. Od oktobra roku 2000... I'm very, very sorry. Something... Je mi naozaj veľmi ľúto, Ale sú nejaké veľmi zásadné technické problémy. Je to problém s anglickým tlmočením. E, fungujú aj ostatné tlmočenie zlé. Cabinet, probably, they, they should know about that. They should know, our technicians. could say something in Polish, we could get, have that interpreted directly into, into English, and then we could check the English channel. It's the English channel that seems to be causing. I was requested to... Je tu požiadavka, aby som hovoril chvíľu po polsky, aby sme preverili, či funguje e, tlmočenie, pretože keď sa tlmočí v angličtine, nedá sa preveriť, či anglický kanál funguje. Musíme teda ešte Eh, vyčkať niekoľko minút, eh, aby sme skúsili eh, vyriešiť tento technický problém. Teraz to nevrčalo. Pán kolega Paška, nech sa páči. Začnite opäť so svojím prejavom. Máte minútu. Vážený pán predseda od októbra roku two thousand and five keď bolo prijaté rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní chorvátska do európskej únie urobili chorvátske vlády rozsiahle zmeny v správe svojej krajiny s cieľom pripraviť chorvátsko čo najlepšie na očakávaný vstup do európskej únie. najvýznamnejší pokrok v prístupovom procese sa dosiahol v uplynulom roku two thousand and ten keď sa našim chorvátskym priateľom podarilo uzatvoriť rokovanie o viacerých zložitých kapitolách a urobiť zásadné zmeny v ústave ako aj pokročiť v civilizovanom riešení hraničných sporov so susednými krajinami. oficiálna návšteva srbského prezidenta tadiča vo vukovare ukázala že vzťahy medzi chorvátskymi a srbskými občanmi je možné budovať aj na vzájomnom rešpekte úcte a porozumení. tempo finalizácie prístupového procesu je teda dnes už iba v rukách chorvátskej strany ktorá po splnení všetkých podmienok na vstup krajiny do európskej únie musí požiadať o súhlas s takýmto krokom aj občanov svojej krajiny v celoštátnom referende. ja úprimne želám našim chorvátskym priateľom aby sa im podarilo rýchlo uzatvoriť ostávajúce kapitoly a aby v ľudovom hlasovaní boli schopní potvrdiť pripravenosť stať sa súčasťou európskeho spoločenstva. ďakujem za pozornosť. E, Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je e, Pán Ďakujem pekne, pán predseda. Pred menej než 20 rokmi Chorvátsko bojovalo o nezávislosť a teraz vlastne samo Chorvátsko musí prichádzať s veľmi výraznými legislatívnymi zmenami a musí vlastne prestať podporovať aj niektoré priemyselné odvetvia, tak ako to bolo predtým aby sa splnili požiadavky, ktoré platia v rámci EÚ. Takže e, samozrejme, okrem toho ešte bude potrebné referendum, ktoré má potvrdiť e, možnosť vstúpiť do EÚ zo strany obyvateľov potom, keď Chorvátsko splní všetky príslušné prístupové podmienky. Očakáva sa samozrejme súhlas, ale určite sa daň, daň dá nahliadať ako na formalitu. Niektorí hovoria o nenáležitom politickom tlaku, respektíve ako by tento tlak mohol ovplyvniť referendum ako také a jeho nestrannosť. Ďakujem pekne. Pán Elmar Brok, jedna minúta, nech sa páči. Vážený pán predseda, vážený pán predseda rady, vážený pán komisár, vážení kolegovia. teraz sme skutočne v poslednom kole pred vstupom Chorvátska do Európskej únie. Musíme ešte iste završiť e, tie posledné kroky. Potom ešte musia prebehnúť ratifikácie v národných parlamentoch e, po schválení tejto vlády, ale e, tejto správy, ale keďže pri posledných 12 o rozšíreniach. Ja som veľmi pozorne sledoval vývoj ako predseda výboru AFET. Eh, tento proces musím povedať, eh, že Chorvátsko je krajina, ktorá eh, skutočne dlhodobo veľmi výrazne pracuje usilovne na splňaní podmienok. Preto si myslím, že tento vývoj je veľmi pozitívny. Mali by sme to podporovať z politických dôvodov, pretože je to významný signál aj pre ostatné krajiny, ktoré dlho museli čakať na otvorenie dverí do Európy. Tá to všeobecné politické posolstvo je dôležité v tomto smere, ale na základe skúseností s ostatnými krajinami môžem povedať, že Chorvátsko musí aj vo svojom vlastnom záujme, nezávisle od tohto procesu prístupu, pracovať najmä na reforme súdnictva a e, štátnej správy. Ak tieto procesy budú zaostávať, ak budeme neustále skonštatovať, že sú problémy s korupciou a aj iné nedostatky, tak je to škoda, pretože to škodí celému rozvoju tejto krajiny a celého regióna. Ďakujeme pekne. A ďalším rečníkom je pán Ferm na jednu minútu. Thank you, chair. Eh, Ďakujem pekne, vážení kolegovia, vážený pán predseda. Han har gjort ett utmärkt jobb. Kroatiens medlemskap i EU närmar sig nu. Eh, prístup eh, Chorvátska do Európskej únie je blízky. Zostávajú tu niektoré výzvy v oblasti boja proti korupcii. Chorvátsko zlepšilo E, svoju situáciu, ale teraz e, treba tieto dobré výsledky dosiahnuť aj v oblasti súdnictva. Videli sme pán Sanadera, stretli sme sa s ním a skutočne sme tlieskali odvahe politikov v Chorvátsku, ktorí poukazovali na korupciu, ktorá postihla a ktorá sa dotýkala aj politickej elity. Je to veľmi dôležité, pretože boj proti korupcii musí byť e, skutočne priamy, musí, musíme, musíme proti nemu bojovať skutočne priamo a myslím si, že e, aj v tejto oblasti by sme mali spolupracovať s Chorvátskom a Chorvátsko s európskymi inštitúciami, aby aj tento problém vyriešilo. My chceme jednu časť uznesenia zrušiť, ale myslíme si, že Európska únia musí byť proaktívna a nemôže nechať všetku zodpovednosť na Chorvátsko, len na Van Ďakujem pekne. V búrlivých vodách hospodárskej krízy je veľmi pozitívne vidieť, že Chorvátsko je na dobrej ceste do Európskej únie. Pokrok do posiaľ bol skutočne e, veľmi dobrý, ale musím zdôrazniť, že tento pozitívny vývoj by nemal e, narušiť vnímanie ostatných oblastí, kde sú ešte nedostatky. Rada by som zdôraznila dve veci. Poprvé, reforma a posilnenie súdnictva E, pretože rozsiahly a nezávislý e, systém súdnictva je absolútne nevyhnutný v boji proti korupcii a zabezpečeniu fungovania právneho štátu. Nejde tu len o zatýkanie zločincov, ide o prístup týmto zločincom neskôr. Po tomto zatknutí ďalej úsilie v boji proti korupcii a organizovanému zločinu bude úplne zbytočné, ak sa toto nepodarí. Druhá vec, ktorú by som rada zdôraznila, je nevyhnutnosť, aby chorvátska spoločnosť bola založená na tolerancii. Európsky projekt e, vychádza zo zmierovania a to nielen zo zmierovania medzi krajinami, tu musím oceniť zlepšenie vzťahov Chorvátska a ostatných krajín, ale aj v rámci týchto štátov je tu, um, sú to prípady ne, násilia voči menšinám a to je úplne nepriateľné. Chápem, aký je komplikovaný tento proces, ale verím, že ak prístupové rokovania, ale aj samotné Chorvátsko, ak sa bude snažiť dotiahnuť tie posledné veci, bude to úspech pre celú spoločnosť a pre celú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Poremba na jednu minútu. Dámy Ďakujem pekne, pán predseda. Mali by sme podporovať úsilie Chorvátska. Ide tu o uzavretie rokovaní Chorvátska do konca tohto roka. Členstvo Chorvátska v EÚ nám dáva dôležitého spojenstva, spojenca, ktorý už teraz stabilizuje celý tento región a môže byť príkladom pre ostatné balkánske krajiny ktoré pracujú a vôbec eh, majú zámer stať sa členom EÚ. Dnes eh, by som rád vyjadril úctu a skutočné uznanie chorvátskej vláde kvôli reformám, ktoré vykonala najmä v oblasti boja eh, proti korupcii, ďalej proti organizovanému zločinu a tak ďalej. Isté, že sú tu aj otázky, ktoré ešte je potrebné doriešiť. Bol by som rád, keby to prebehlo čo najrychlejšie sú tu aj isté náznaky z Chorvátska, informácie, ktoré e, naznačujú, že Chorváti nie sú celkom presvedčení o tom, že členstvo Európskej únie by bolo pozitívnou vecou pre ich krajinu. Domnievam sa, že je potrebné prijať také opatrenia, aby sme zastavili tieto tendencie a otočili ich. Ďakujeme pekne. Teraz e, má slovo pán Belder na jednu minútu. E Chorvátsko veľmi pokročilo na svojej ceste do Európskej únie a e, to je nepochybný fakt a ja sa mu teším, ale sú tu ďalšie fakty, ktoré ma veľmi znepokojujú. Na jednej strane je tu korupcia, ktorá znižuje rešpekt tejto balkánskej krajiny a sú vlastne aj niektoré časti uznesenia venované tejto problematike. Teraz potrebujeme nový prístup, aby sme tento problém vykorenili. Samozrejme, že to nepôjde bez spolupráce s európskymi inštitúciami. Ďalej je tu veľmi zlá štátna správa v tejto krajine. Je to odsek 28 E, správy. Potrebujeme dobrú administratívu, aby sa mohla realizovať legislatíva a aplikovať komunitárna legislatíva a aby sa nemuselo všetko stále opravovať. Tieto dva body sa však nevyriešia len tak ľahko. Mňa veľmi znepokojuje tento závratný e, toto závratné tempo, s akým maďarské predsedníctvo presadzuje prijatie Chorvátska do EÚ na základe skúsenosti vieme, že prístup nie je cieľom. My musíme dbať na kvalitu prístupových rokovaní. E... Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Angelika Vertman na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Celkovo vývoj v Chorvátsku e, sa obrá správnym smerom. Teória je dokonalá, ale v praxi sa to ešte musí overiť. Sú však tri e, oblasti, kde ešte Chorvátsko musí vykonať mnoho. Poprvé, Chorvátsko musí ešte intenzívnejšie spolupracovať e, s e, Medzinárodným dvorom v Hágu a tiež musí doriešiť otázku ľudských práv a prenasledovanie e, bývalých vojnových zločincov. Tak ako sa uvádza v Amnesty Behind the Wall, ešte stále sú eklatantné prípady porušovania ľudských práv, ktoré je potrebné doriešiť. Ochrana ľudských práv je jadrom fungovania Európskej únie. Nesmieme byť ochotní pristúpiť na žiadne kompromisy v tomto smere. Po druhé, korupcia. Ešte stále je korupcia prítomná na najvyšších úrovniach spoločnosti. Chcem oceniť úsilie chorvátskej vlády v boji proti korupcii, ale zároveň je potrebné dbať o to, aby táto problematika e, sa veľmi pozorne sledovala aj neskôr. A po tretie, Chorvátsko vo svojom vlastnom záujme musí zabezpečiť, aby reformy, e, ktoré sa spustili v súdnictve, e, sa podarilo dotiahnuť do konca. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Lisek na jednu minútu. Dziękuję <clears throat> pani przewodnicząca, szanowny panie komisarzu. Ďakujem pekne, pán, pani predsedajúca, vážny pán minister, dámy a páni. Keď som pred dvoma rokmi ešte pôsobil v polskom parlamente ako predseda výboru pre zahraničné veci. Kolegovia z Chorvátska prichádzali k nám na návštevy a kladli mi otázku, či viem, koľko námorníkov z Polska teraz pôsobí v Chorvátsku. Je ich niekoľko tisícov, niekoľko miliónov turistov každoročne prichádzajú do tejto nádhernej krajiny a môžu potvrdiť, že táto krajina je pripravená na vstup do e, Európskej únie. E, tí istí kolegové mi kladli otázku, ako Polsko vníma um, tému reštrukturalizácie lodeníc. Domnívam sa, že slova pána ministra Martoniho sa naplnia. Vychádzame z toho, že maďarské predsedníctvo rady uzavrie rokovania a dnes sme počuli z úst minister zahraničných vecí Polska, že Polsko podporí tento proces. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Táler. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, komisár File, minister Martoni. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, pán Martoni, pán komisár. Aj ja chcem poďakovať pánovi Svobodovi za jeho prácu. A pokiaľ ide o Chorvátsko, skutočne si želám, aby toto bola posledná správa, aby sa k nám Chorvátsko čím skôr mohlo pripojiť. Som presvedčený o tom, že Chorvátsko určite dobehne ostatné krajiny, pokiaľ je o vývoj v oblasti kultúry, umenia, priemyslu a tak ďalej. Veď Chorvátsko vlastne prejavilo veľký záujem už pred rokmi vstúpiť do EÚ a Želám veľa úspechov orgánom v Zahrebe, aby dokázali bojovať proti korupcii a zločinu, aby dokázali ochrániť novinárov pracujúcich vo vernoprávnych médiách. A my samozrejme podávame otvorenú ruku zbytku Balkánu. Chceme aj naďalej úzko spolupracovať s kolegami z Chorvátska v zájume mieru. Ďakujem. Thaler. Pardon, pán Kovačev. Ďakujeme pekne za veľmi kvalitnú správu. Verím, že naozaj bude posledná prv, než Chorvátsko podpíše prístupovú zmluvu. Sme presvedčení o tom, že vstup Chorvátska do EÚ podnetí reformy aj v danom regióne. Chorvátsko samo o sebe vlastne ehm, z vlastnej iniciatívy preložilo ehm, zákony, teda Európskeho spoločenstva, aký komunitér, mnohé z týchto zákonov aj pre svojich susedov. A ovplyvňuje pozitívne celý región. Samozrejme, každý región má svoje problémy, aj kontinent má svoje problémy. A nechceme ukazovať prstom, ale korupcia je vážnym problémom a týka sa dokonca aj súdnictva. Transparentnosť a demokracia sú základné hodnoty a preto musíme na Západnom Balkáne reformy podporovať. Prajem Chorvátsku veľa úspechov a radi ich uvítame medzi nami. Pán Tökeš má slovo. Pani predsednička, pokiaľ ide o vážnu kritiku EÚ, musíme konštetovať, že ak nejaká krajina už pred šiestimi rokmi e, vlastne e, vtedy, keď sa rozširovala EÚ o poslednú vlnu, stále už, aj keď bola pripravená táto krajina na vstup, stále sa kladú nejaké prekážky. Takže maďarské predsedníctvo má taký cieľ, aby integrácia Chorvátska skutočne e, sa stala veľkou prioritou predseda vlády Maďarskej republiky, pán Orbán, sa v tomto smere vyjadril a môžeme s tým len súhlasiť, že za našim záujmom zaintegrovať oblasť Západného Balkánu. Tie štáty, ktoré vlastne ostali mimo EÚ, ako zbytok Jugoslávie, sú akoby čiernou dierou v Európe a preto musíme začať meniť túto situáciu. A práve začiatok zmien v tejto oblasti tejto oblasti má byť aj vstup Chorvátska. Príslušná predstaviteľka Chorvátska sa práve vyjadrila v tomto smere, že je potrebné pre Chorvátsko takéto uistenie, pretože nemá vlastne inú alternatívu. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Tokešovi. Vážení kolegovia, prejdeme teraz ku postupu Catch the Eye. 18 poslancov sa prihlásilo a je samozrejme, že nie každý bude môcť dostať priestor, lebo máme len 5 minút na tento bod programu. Takže, ako vravím, môžeme poskytnúť priestor len pre šiestich kolegov. Čiže prosím každého, aby hovoril maximálne minútu. Takže slovo má pán Edip. Nech sa páči. Pani predsedajúca, aj je správa pána Svobodu a taktiež správa predsedníctva a pána komisára naznačujú, že e, je veľmi dobré prostredie pre uzavretie prístupových rokovaní. Je potrebné vyzdvihnúť taktiež ochotu Chorvátska samotného uzavrieť tieto rokovania a taktiež spolupracovať s tribunálom ICTY. Tieto nové perspektívy na uzavretie rokovaní a tiež pozitívne prostredie bude podporovať aj samotné Chorvátsko a týchto 20 rokov, ktoré už Chorvátsko čaká, sa konečne skončia a to uzavretím tejto zmluvy. Toto symbolické gesto je potrebné oceniť, pretože Chorvátsko e, napríklad ponúklo e, všetkým susedným krajinám preklady všetkých potrebných dokumentov pre vstup. E, myslím, že a dúfam, že táto správa pána Svobodu bude poslednou v tomto rade a že budeme čoskoro môcť privítať Chorvátsko v našich rade. O kýros Tabáči sa páre to logo Teraz pán Tabačdy. Tisztelt biztos úr, minister. Vážený pán komisár, vážený pán minister, jednoznačne podporujem snahy Maďarska o to, aby sa podarilo počas maďarského predsedníctva ukončiť prístupové rozhovory s Chorvátskom. Chorvátsko v mnohých oblastiach dosiahlo väčší pokrok než už niektoré členské krajiny. Isté, je ešte viacero otvorených otázok, ako na to pán minister Martoni aj poukázal. Pán, máme svoboda, skutočne veľmi dobre sa orientuje v tomto zložitom balkánskom prostredí. A vlastne Chorvátsko môže byť príkladom pre mnohé ďalšie krajiny aj na Balkáne. A je dôležité je, že vlastne, aby to chápali aj sami Chorváti, že tie reformy nie sú pre Úniu, ale sú pre nich a pre ich vlastných občanov. Veríme, že sa podarí zlepšiť aj situáciu menšín v rámci Chorvátsku, či sú to Srbí, Madi alebo iní. Musíme taktiež sa postarať o to, aby utečenci z vojnových konfliktov dostali sa do náležitých podmienok, životných podmienok a vlastne budeme podporovať upokojenie situácie v regióne. Ďakujem. Prepačte, že som vás prerušila, hovorí pani predsednička. Bohužiaľ, máme eh, o 12. hlasovanie, takže prepačte. Pán Kečíny, nech sa páči. Eh, pán komisár, pán minister, myslím a verím, že aj Chorvátsko, aj komisia majú veľkú energiu a výdrž a vlastne bude krásne, keď sa nezávis, výročie nezávislosti Chorvátska bude môcť oslovať spolu e, s ukončením prístupových rokovaní. Čo teraz potrebujeme, je vlastne sociálnu citlivosť a vnímanie. Je tu ekonomická kríza a tá vlastne tláča nadol e, benefity pre ľudí a vlastne e, zhoršuje situáciu. Preto dynamika rokovaní by nemala viesť práve ku katastrofickým výsledkom pre Chorvátsko, ale práve má to byť veľmi dobrým signálom pre západný Balkán, pre tie krajiny, ktoré ašpirujú na členstvo v EÚ. Takže nebude tam... A preto som za to, aby sa udržalo tempo aj naďalej. Ďakujem pekne. Pán Kornel má slovo. Vážená pani predsedajúca, som veľmi rada, že Chorvátsko je čoraz bližšie vstupu do Európskej únie, pretože my, zelení, e, podporujeme vstup do Európskej únie všetkých krajín vrátane Turecka ale je to predovšetkým preto, že reformy sú veľmi dôležité a tie ešte v Chorvátsku nie sú dokončené. Treba v nich pokračovať. Preto pred hlasovaním chceme, aby sa nestanovoval žiadny termín na uzavretie prístupových rokovaní. Žiadny termín, žiadny dátum čím lepšie, bude, keď sa to, bude to dobre, keď sa to urobí tento pol rok, ale keď sa to nestane, tak sa nič E, vážne nestane. Musíme trvať na tom, aby Chorvátsko jednoducho splnilo všetky kritériá, ktoré sa od neho žiadajú. Mali by sme sa poučiť na prípade Bulharska a Rumunska. Netreba stanovovať termíny a navyše musíme podnecovať ochranu e, sexuálnych menšín a predseda rady by mohol E, to použiť aj v Budapešti. Pán Tanok, minúta. Pani predsednícka, e, verím, že vlastne aj to, ako poukazuje táto správa, príprava na členstvo Chorvátska v EÚ prebieha hladko. A myslím, že po tom, čo Chorvátsko vstúpi do EÚ, tak e, aj samotná EÚ dospeje k menej centralizovanému a liberálnejšiemu systému. Boli by sme radi, keby vlastne eh, neboli vyvíjane nejaké prekážky vstupu eh, Chorvátska v dôsledku určitých eh, hraničných sporov. Ale myslím napríklad, že aj CJ má rozhodnúť spor voči Bosne a respektíve Macedónsku. Takže ako poukázal, mm, poukázal aj predstaviteľ Čiernej hory, je tu záujem. A nejde o to, aby sa blokovalo potom, blokovala možnosť vstupu Srbska neskôr. Ďakujem pekne. Slova pán Mozer. Ďakujem pekne, pani predsedajúca medzi kandidátskymi krajinami je jednoznačne Chorvátsko krajina, ktorá zaznamenala najväčší pokrok, preto nie divu, e, pretože Chorvátsko má svoje miesto aj kultúrne v Európe. Chorvátsko dokázalo, e, že je ochotné robiť ústupky napríklad v riešení e, sporu v oblasti rybolovu. Isté, že je potrebné urobiť ďalšie kroky, ale aj tu Chorvátsko prejavilo ochotu aj napríklad tým, že e, dokázalo e, zatknúť e, pana Santandera z dôvodu korupcie. Je potrebné oceniť tento výboj Chorvátska. Ešte sa len ukáže v budúcnosti, akú úlohu budú mať nemecké zatýkače voči vysoko postaveným predstaviteľom chorvátskej tajnej služby. Chorvátsko si musí pozamentať pred vlastným prahom, napríklad v oblasti podpory vracajúcich sa vojnových utečencov. Bolo by dôležité, ak by Európska únia v tomto smere nie len bojovala proti Eh, porušovaniu práv týchto utečencov, ale taktiež, aby sa snažila riešiť tiež eh, otázky nedoriešení restitučných eh, práv popri Dunaji a v Švábsku. Ďakujem pekne. Monsieur Odi. Ďakujem pekne, pán Odi. Pani predsedajúca, vítam toto, túto vyvážené uznesenie a chcem povedať, že je potrebné, aby sa tento prístup Chorvátska podaril. Treba upozorniť na veľké obavy niektorej verejnosti, pokiaľ ide o tento prístup, pretože vstup Chorvátska prichádza v nepriaznivej situácii. Prežívame krízu a občania majú isté obavy. Po páde Berlínskeho múru prišlo e, k veľkému prístupu postkomunistických štátov a teraz sa to skúma téma po téme. Pán komisár, myslím si, že treba skutočne zorganizovať veľkú komunikačnú kampaň v štátoch Európskej únie a možno aj Chorvátsku vysvetliť všetkú prácu, ktorá bola odvedená, že všetky kapitoly sú rešpektované a že krajina je skutočne seriózne na vstup pripravená pretože e, prístup nie je európska kompetencia. Je to kompetencia štátov a národov v týchto štátoch. A my nemôžeme zanedbať žiadny prostriedok v tomto ťažkom období, aby sme to podporili. Ďakujem, pán Ďakujem pekne. Žiaľ, týmto sme vyčerpali e, vyčlenený čas pre túto spontánnu časť rozpravy a preto dávam hneď slovo pánovi komisárovi Fülemu. Ďakujem pekne. Vážení prítomní, dovolte mi podakovať za konštruktívnu debatu. A vlastne aj to uznesenie poukazuje na vyváženosť správy. A je tu priestor pre ďalšiu úspešnú prácu Chorvátska. A ďakujem taktiež za zmienky o kvalite a kredibilite dnešnej debaty. Súhlasím taktiež s tými vyjadreniami, ktoré tu odozneli, ktoré zdôrazňujú, že celý proces a celé úsilie, ktoré sa vynakladá v záujme chorvátskych občanov a že tieto benefity by sa mali jasne komunikovať v nastávajúcich mesiacoch. Vážený prítomný, neustála a podpora zo strany parlamentu voči Chorvátsku je významným signálom nie len pre Chorvátsko, ale aj pre všetky kandidátske krajiny, aj pre potenciálnych kandidátov. Mali by sme ich povzbudiť aby pokračovali v intenzite svojho úsilia na ceste do EÚ a aby úspešne završili rokovania. Ďakujeme pekne. Pán komisár, slovo dávame pánovi Martonimu, ktorý prehovorí v mene rady. Pani predsedajúca, vážení poslanci a poslankyne, v prvom rade mi dovolte v mene predsedníctva vyjadriť ocenenie a poďakovanie parlamentu a predovšetkým pánovi spravodajcovi, pánovi Hansovi Svobodovi za angažovanosť a podporu nielen úspešného rozšírenia EU o Chorvátsko, ale ďakujeme aj za celý proces rozširovania ako taký. Som presvedčený o tom, že, všetky, že celé toto úsilie sa veľmi kvalitne preukázalo práve aj dnes predpoludním touto veľmi konštruktívnou a užitovnou, užitočnou rozpravou. Pevne verím, že uznesenie, ktoré sa má prijať, počiarkne významnú úlohu parlamentu, ktorá presahuje len samotný bod rokovania, to je vstup Chorvátska do EÚ. Dôležitý je aj názor verejnej mienka občanov Európy. A verím, že občanom je jasné, že vstup Chorvátska je tiež v záujme EÚ. A tá určitá únava z rozširovania, ktorú bolo cítiť bezprostredne po tom, čo sme nazvali zjednotením Európy, tak verím, že tá únava už odišla, už je preč a že teraz proces rozširovania bude pokračovať. Zároveň si myslím ale, že bude veľmi významným politickým signálom aj pre ostatných kandidátov. A to ste vlastne zdôraznili aj vo svojej správe, aj v uznesení. A vieme, že kľúčovým faktorom stability, spolupráce, zmierenia na Západnom Balkáne je naozaj európska perspektíva. Čiže táto perspektíva musí byť dôveryhodná a musí byť počiarknutá a preukázaná konkrétnymi opatreniami. A v tomto smysle hovoríme aj o nastávajúcom prístupe Chorvátska do EÚ. Viem, že ešte sú tu otvorené otázky a nakoniec ani Európa ešte nie je úplná. A sú tu veľmi dôležité zásadné veci, ktoré nás vedú k tomu, aby sme v procese rozširovania pokračovali dôležité odozneli aj názory o tom, že či treba ste rokovanie sú príliš dlhé alebo nie. Fakt je, že už trvajú 6 rokov a je to dlhšie, než trval proces vyjednávania s našimi krajinami. Ale odporúčal by som, aby sme sa pozerali do budúcna a aby sme sa pokúsili urýchliť tento proces čo najviac. Čo je taktiež veľmi dôležité, je to, čo sa dosiahlo. Aký pokrok sa dosiahol na oboch stranách a toto len počiarkuje našu rozhodnosť pokračovať v tom, že e, keď budeme postupovať spoločne na všetkých stranách, tak sa nám podarí dosiahnuť kvalitnú Európu a kvalitné rozširovanie a tak sa to bude vnímať aj vnútri EÚ, aj mimo nej. Ďakujem vám veľmi pekne za veľmi dôležitú debatu, za vaše vyjadrenia a ďakujem aj komisii a samozrejme toto všetko v nádeji, že sa nám podarí splniť cieľ a ako som už povedal, uzavrieť tieto rokovania s Chorvátskom do konca júna tohto roku. Ďakujeme pekne, pán minister. Vážení kolegovia, Máme tu pred sebou návrh uznesenia o rozprave. Takže hlasovať sa bude o 12. dnes. Tým sa dostávame k ďalšiemu bodu programu a to je spoločná rozprava Európa 2020 usmernenia pre politiky zamestnanosti. Máme tu vyhlásenia Rady